jasnou väčšinou prijaté. Zo pár oznámov, dovolím si v češtine, dostal som postoj rady v prvom čítaní, odôvodnenie jeho prijatia a postoj komisie k trem ustanoveniam pre rybolov v oblasti dohody GFCM. Týmto sa mení nariadenie rády 1967 z roku 2006 o opatreniach na riadenie udržateľného využívania rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori. Trojmesačná lehota, ktorú má parlament na prijatie stanoviska, táto začína plynúť zajtra, teda 28.10.2011. Zápisnica sa dnešného denného sednutia bude predložená parlamentu na schválenie začiatku budúceho denného zasadnutia. Ak nie sú žiadne námietky, uznesenia, ktoré boli dnes prijaté, budú okamžite odozdané adresátom a orgánom, ktoré sú v nich uvedené pri zasadnutí Európskeho parlamentu. Toto zasadnutie je e, odročené a naše dnešné zasadnutie je ukončené. Všetkým vám želám šťastnú cestu, šťastný návrat do domovín. Ďakujem.